Mes chers collègues. Milí kolegovia, otváram týto našu, týmto našu dnešnú schôdzu a prosím, aby ste boli ticho, pretože tu potrebujeme absolútny kľud. Celý svet sa na nás pozerá cez internet, tak ako na všetky naše stretnutia, takže zdravíme celý svet. No a tiež vítame uh, alebo zdravíme koordinátorov, spravodajcov, členov um, predsedníctva výboru, členov, komis- členov výboru, zástupcov ostatných inštitúcií, ako aj verejnosť, ktorá nás poctila tým, že prišla za absolútneho ticha na našu dnešnú schôdzu. Predtým, ako otvoríme naše dnešné stretnutie, tak v súlade s rozhodnutiami, ktoré sa prijali na konci nášho predošlého stretnutia, Posledné stretnutie koordinátorov sme mali o tretej, aby sme mm, prijali stratégiu nášho rozpočtového výboru, pokiaľ ide o financovanie alebo hlasovanie v prvom čítaní o financovaní plánu hospodárskej, Európskeho plánu hospodárskej obnovy. Pardon. Takže teraz poprosím o ticho. Pracujeme na písomnom znení záverov nášho, našich prác. Jedno vlastne sme sa dohodli, alebo takmer medzi koordinátormi a kým e, budeme schopní preskúmať tento bod, to je mm, najdôležitejší bod nášho dnešného programu, bod číslo 4, tak e, navrhnem, aby sme preskúmali ostatné body Prvý z nich prijatie programu, s tým všetci súhlasia. Druhý bod e, oznámenia predsedu. Predseda nemá žiadne oznámenia, všetci súhlasia. Tretí bod schválenie zápisníc e, zo schôdzi z dvoch predošlých schôdzí. Nie je tam žiadna pripomienka, žiadne pripomienky. Ak by to tak bolo, tak prosím dajte mi vedieť. Bod číslo 4, teda ten sme si vyhradili. Bo číslo 5, rozpočet pána Maňku. Minulý týždeň sme vyriešili všetko, takže bod číslo 5 je tým pádom e, v poriadku schválený. A ja len pripomínam, že máme stretnutie na budúci štvrtok a musíme prijať dve uznesenia k návrhu rozpočtu komisie a ostatných inštitúcií, ktoré sú sumárom politického posolstva, ktoré náš výbor navrhuje aby e, zaujal parlament k rozpočtu roku 2010, no ale teda s týmto upresnením je bod 5 vyriešený. Môžeme teda prejsť k bodu číslo 6. To je použitie fondu Solidarity aby sme pomohli našim talianským priateľom, ktorých postihlo e, zemetrasenie v oblasti Abruzo a ako vždy Fond Solidarity keď e, sa teda žiada využitie tohto fondu, tak my sa musíme vyjadriť k právnemu základu, k princípu a k financovaniu z dodatočného rozpočtu. K prvému bodu právny základ, to je pán Rainer Böge, ktorý nám predstaví svoj návrh správy. Rajmer, máte slovo. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Vyjadrím sa krátko, pretože základné veci tejto správy sme už predstavili a tu ide o e, tretie podporu Fondu Solidarity na rok 2009. Viete, že tu ide o najvyšší sumu 1 miliardu za rok, s ktorou môžeme mobilizovať e, tento fond a už e, sme e, predložili k správy k katastrofám vo Francúzsku a Rumunsku, aby táto suma ostala k dispozícii. A pamätáte sa na to, že Taliansko požiadalo o finančnú podporu z tohoto fondu, podľa ktorého v roku 2009 v apríli 300 e, ľudí zomrelo a utrpeli ťažké e, škody po zemetrasení a e, komisia navrhla podporu vo výške 10 miliard eur a tiež ľudské tragédie, ktoré s tým boli spomenuté, spojené a o podporu vo výške 493 miliónov eur. Komisia navrhuje asi 493 eur. Vidíte aj v podkladoch e, jednotlivé podrobnosti k tejto správe a ja navrhujem, aby sme tento návrh komisie v príslušnej forme schválili a e, potom e, čo skoro tieto peniaze budú môcť byť e, danej dispozícii a dúfam, že v súlade s tým budem môcť dneska hlasovať, aby sa aj plénum s tým mohlo čo najskôr zaoberať. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Možno teraz dáme slovo Jute, aby hovorila o oblasti, pokiaľ ide o toto rozhodnutie. No a potom budeme mať spoločnú rozpravu k obom správam Juta. Ďakujem pekne. Ten amending budget e, číslo 9 e, patrí bezprostredne k tej správe, ktorú Reimar práve predstavil ešte raz a my už sme o tom niekoľkokrát hovorili a tiež e, hneď prvýkrát som mohla povedať kolegom, že generálne riaditeľstvo pre životné prostredie nevidelo žiadne problémy s eh, odobratím prostriedkov. Ide o to, že v eh, mnohých eh, jednotlivých rozpočtových položkách sa odoberajú peniaze, aby sme pre túto pomerne vysokú sumu mohli dať do Talianska v Fonde Solidarity. A ja som potom eh, sa pýtal všetkých ostatných eh, generálnych rediteľstiev, ktoré sú eh, s tým postihnuté a všetky povedali, že to nie je žiadny problém a peniaze, ktoré sú teraz súčasťou rozpočtu, aj tak nebudem môcť vyčerpať do konca roka. To nie je problém, ale chcem povedať, že problém, ktorý by sme s tým mali mať z politického hľadiska, a tu sa vracame opäť k tomu, čo už niekoľko rokov sme hovorili v špecializovaných výboroch a e, to, že naše odborné výbory hovoria, že sa e, by sme nemali starať e, počas rozpočtového konania, aby sa peniaze dali k dispozícii do rozpočtových položiek, ale aby sa mnoho rokov komisia v každom výbore musela pýtať o tých peniazoch, ktoré sme v decembri rozhodli. Pretože vidíme veľmi jasne, v e, mnohých rozpočtových e, riadkoch e, sú skryté naše priority. V rozpočtových sumách roku 2009, teda z minulého decembra, sme, mohli, sme dali k dispozícii komisii oveľa viac peňazí komisii pre platby, o ktorých teraz tvrdí, že ich nemôže implementovať. A teraz nechcem povedať, že to robí komisia extra a že nás chce len nahnevať. A preto je to tak, že to vôbec netvrdíme, ale na druhej strane musíme, kolegyňa a kolegovia, a dúfam, že každý z vás, my tu máme aj kolegyňa a kolegov z frakcie, prosím vás, povedzte im, že musia e, sa starať o to, že tie peniaze budú naozaj e, naplnené a e, tiež vždy sa musíte to komisii pýtať. Ináč e, vždy na konci rozpočtu roku sa dostaneme do tejto situácie a môžeme veľa peňazí presúvať do e, všetkých možných kanálov, ale nie do tých, ktoré sú našou prioritnou oblasťou. A okrem toho chcem ešte požiadať e, kolegov a kolegyne, aby ten pozmeňujúci rozpočet takto odhlasovali. Ďakujem pekne, Júte. Chcú sa niektorí kolegovia vyjadriť? Zdá sa, že teraz ešte nie. Vítam pána generálneho riaditeľa, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou. Nemá ani komisia žiadne pripomienky. Dobre, takže je tu zhoda a táto dráma nás všetkých dojala prostriedky predstavujú asi 500 miliónov eur. Áno, a ja teda dávam na hlasovanie správu pána Bögeho k implementácii fondu Solidarity. Kto je za? Ďakujem. Proti? Myslím, že je to jednohlasné. Kto sa zdržal prijaté jednohlasne. Ďakujem vám. No a teraz e, dodatočný rozpočet nevyhnutný na financovanie tohto projektu. Správa Jutaha, kto je za. Myslím, že je tu rovnaká väčšina, teda jednohlasnosť. Ďakujem vám, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem obom správodajcom. Hmm. A poprosím ich teda aj, k, pokiaľ ide o ďalšiu tému, ide mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech telekomunikačného odvetia v malej krajine Nemecka. Reimer a Juta. Dvaja Nemci, ktorí majú svoj názor, takže budeme ich kriticky počúvať, Reimer. Aj tu, pán predsa, by sme to mohli poverne rýchlo robiť. Už sme hovorili o tejto téme a viete, že fond e, globalizácie e, môže ísť až na e, ročný limit 500 miliónov eur, ktoré môže čerpať a ja predpokladám, že čo sa týka financovania, Juta e, e, uvedie nejaké kritické prepojenky, ktoré e, tiež sú v súlade so stanoviskom výboru pre zamestnanosť a preto v tom texte uznesenia som výslovne uvedol, že čerpanie fondu globalizácie pri platbách financovanie toho e, globalizačného fondu e, nesmie byť e, ohrozené a komisia nás o tom ubezpečila, ale tu ide o to, aby aj odborní kolegovia veľmi presne sa postarali o to, aby to na konci roku to naozaj bolo naplnené tak, ako nám to komisia prislúbila. Ešte chcem upozorniť na to, že v roku 2009 sme fond globalizácie už zmobilizovali a to je eh, fond, eh, ktorý eh, má pomáhať globalizáciou postihnutým zamestnancom v telekomunikácii, v textilnom priemysle a v automobilnom priemysle v Španielsku, v dvoch fabrikách, v Portugalsku a E, tiež e, to e, závisí od žiadostí, ktoré predložili členské štáty a ide tu o celkovú sumu 5,5 milióna eur v prospech 1316 prepustených zamestnancov a dokopy tu ide o 730 pracovných miest a ja navrhujem, aby sme e, vzhľadom na pripomienky výboru pre zamestnanosť e, e, odsúhlasili túto správu aj túto sumu, ale ja tiež chcem, aby sme zohľadnili tú kritickú pripomienku platieb z Európskeho sociálneho fondu. Juta. Ďakujem Reimerovi, teraz Juta. Ďakujem, naozaj Ehm, myslím, že výbor pre e, zamestnanosť sa už tretíkrát tým zaoberal, ale vždy sme hovorili o tom, že musíme počkať na to, aby príslušný výbor nám poslal svoje stanovisko a mimochodom e, k tomu, čo e, práve odhlasovali, sa to týka aj regionálneho výboru, ale to som vám zabudla povedať. A my sme ešte nevydali príslušné stanovisko. Príslušné stanovisko dáva aj výbor pre zamestnanosť ale tento má ešte niekoľko pripomienok a v rámci toho hovoria, že informácie nie sú dostatočné a výbor e, pre zamestnanosť hovorí, že tam e, chýba to, že e, tí príjemcovia sú bývalí zamestnanci Nokia, ktorí boli prepustení a že títo už začali pracovať pred tým, ako e, sa e, požiadalo o čerpanie a e, ako my sme povolili toto čerpanie. A tu ide tiež zase o prosiedky z fondu ESF. A v tomto prípade komisia ešte stále nie je pripravená sa s tým zabrať. Predsa by už konečne mohli e, určité veci popísať v tom, čo nám oni predkladajú, o tom, či bolo vyplnené to, že e, tie opatrenia sa majú potom financovať z e, globalizačného fondu a že či sú to naozaj doplňujúce opatrenia, že tie ešte nezačali sa realizovať pred tým, ako my sme tie peniaze schválili. Okrem iného, povedal aj výbor pre zamestnanosť, že my chceme teraz konečne, aby komisia vždy, keď e, nám ďalej postupí ten, e, tú žiadosť e, s príslušným vyjadrením, aby nám aj povedala, že ako potom si predstavuje naplnenie princípu rovnakého zaobchádzania, ktoré treba dodržovať v Fonde globalizácie. A ona nám to opäť nepovedala a to vidíme aj teraz v odvetví telekomunikácií, kde e, stále odpadávajú e, menej kvalifikované pracovné miesta a je e, veľmi pravdepodobné, že to budú pracovné miesta, ktoré zamestnávali ženy. Teda, že o tú prácu prídu hlavne ženy, ale tam sa o tom nič nehovorí. A to všetko sa tam hovorí, že výbor pre zamestnanosť má vydať k tomu príslušné odborné stanovisko. Ja sa pýtam, že či vždy komisia toto musí na konci roka opakovať. A myslím, že potom stratíme chuť a vôbec prestane sa ich pýtať akékoľvek otázky a jednoducho im budeme automaticky odsúhlasovať čokoľvek nám predložia. Ale ja ehm, by som rada ehm, naplnila žiadosti výboru pre zamestnanosť a povedala, že my sme za tento prevod. A dúfam, že aj kolegyňa a kolegovia sú za eh, tento prevod a nejde tu až o takú eh, veľkú sumu 5,5 milióna, nie je to ani malo, ani veľa. A keď sa pozrieme v Rajmanovej e, správe, že koľko dokopy v globalizačnom fonde e, sme e, žiadali v roku 2009, tak musím povedať, že európske hospodárstvo sa dobre vysporiadáva s globalizáciou. Ďakujem pekne. Viacero kolegov žiadalo o slovo, takže najskôr pán spravodajca Böge. Chcem len doplniť, že um, plne uh, súhlasím s tým, čo Juta aj osobne, aj z pozície, um, aj zo správy výboru pre rozpočet citoval, pre zamestnanosť citovalo, ale uh, tu na, je jasné, že vzhľadom na dlhodobú perspektívu týchto fondov sa musíme zobrať tým, že či uh, tá konstrukcia, s ktorou pracujeme, je taká správna pretože ja mm, mám mm, veľké pochopenie preto, e, že e, nemáme čakať 6, 8 alebo 12 mesiacov, aby sme e, pomohli nezamestnaným sa zamestnať, kým my v Európe tie fondy odsúhlasíme, alebo či na prispôsobenie tu mm, poskytneme núzovú rezervu sociálneho fondu, aby mohla rýchlo konať. Takže musíme oba tieto prvky posúdiť, či Ehm, sme ehm, medzičasom dostali do skúsenosti o ehm, tejto právce, aby sme vedeli, že ako rýchlo tento postup môžeme zriadiť tak, aby bol naozaj prospešný pre tých postihnutých ľudí. Juta. Mám veľmi malé doplnenie. Neviem, že kto si už pozrel to uznesenie od Láslova a tam sa tiež upozorňuje na to, že práve um, globalizačný fond uh, v strednodobej revízii musíme naliehovo niečo na ňom zmeniť. Musíme celkom určite niečo zmeniť aj čo sa týka um, pravidel a reglementu. Juta uh, Salvador. Ďakujem, Juta Salvador. Sí, presidente. Áno, pán predseda, z eh, hľadiska rozpočtového výboru, ktorý sa musí zaoberať eh, v zásade prideľovaním zdrojov čo najefektívnejším spôsobom, a to zdrojov, ktoré e, sú obmedzené, e, tak e, my musíme pochopiť, že v čase hospodárskej krízy sú obrovské množstva prepustenia na európskom pracovnom trhu a tento fond nebol využitý na 120 alebo 150 a preto možno aj jeden z dôvodov, Eh, ako povedal Reimer BG, je, že eh, nie je eh, on vhodne prispôsobený pre terajšiu núzovú situáciu a nepostihuje našich pracovníkov v tejto situácii dislokovania fabrík. Takisto aj fond, ktorý má pomáhať občanom pri živelných katastrofách e, nemôže rátať s tým, že bude e, trvať 6 e, až 8 mesiacov, kým sa schváli jeho čerpanie a kým sa naozaj bude čerpať. A z rozpočtového hľadiska nerozumieme, že prečo vždy treba vyťahovať platby zo sociálneho fondu. Sociálny fond v zásade je určený na podporu a obranu zamestnanosti v Európskej únii. Preto nemá zmysel vyťahovať to z jedného miesta, a dávať to na druhý, keď ich e, cieľ oboch tých je spoločný a to, aby podporili zamestnanosť e, a starali sa aj o postihnutých e, nezamestnaných ľudí. Takže nie je vhodné, aby sme to vyťahovali z pladeb jedného, aby sme ich použili tieto presuny peňazí na mobilizáciu toho fondu pre globalizáciu. Ide o rozpočtovú techniku a z tohto hľadiska e, sa e, nám to nezdá e, byť v súlade. Ale Európska komisia, ktorá má kopu výborných vysvetlení, nám možno povie, že prečo je to tak, ale z hľadiska parlamentu to nevyzerá moc ľahké vysvetliť. A samozrejme v naliehavých otázkach to akceptujeme, ako sme to vždy akceptovali, ale tých zásadných problémov, čo sa týka nedostatku účinnosti pridelovania rozpočtových prostriedkov, tá nadalej pretrváva a v týchto prípadoch je to veľmi zjavné. Thank you. Ďakujem. V bode A sa hovorí o 1137 eh, prepustených pracovníkoch, ale v bode 9 sa hovorí o 1316 prepustených. Čo sa stalo s tými zvyšnými 21 pracovníkmi? Táto otázka bude zodpovedaná. Zodpovie ju spravodajca pán Šurian. Ďakujem, pán predseda. Globalizácia e, samozrejme je prepojená aj s fondom Solidarity, takže chcem sa k tomu vyjadriť. Keď ide o diskusii o týchto fondoch a platbách z nich, tak vždy sa hovorí o naliehavých situáciách. Vždy treba konať rýchlo a vždy sa koná neskoro. A keď e, hovoríme o fungovaní týchto fondov, musíme e, prihliadať na potrebu zjednodušenia postupov, to znamená, aby sa platby poskytli rýchlejšie, bolo by to rozhodne vhodné. Ale zdá sa, že nikdy sa nám nedarí byť dostatočne rýchli alebo byť tak rýchli, ako je treba. A možno by teda bolo potrebné ísť e, na to z inej strany. E, Fond prispôsobenia sa globalizácii by mal umožniť e, na úrovni Európskej únie vytvárať alebo podporiť tvorbu zamestnanosti a bojovať proti nezamestnanosti. Ale v podstate toto sú úlohy členských štátov, e, ktorým by sme v tomto mohli pomôcť. Chcel by som pripomenúť, že vo Francúzsku, keď e, sa e, zaznamenali problémy s devastáciou lesov, nebolo možné nájsť prostriedky na znovu vysadenie lesov. A pokiaľ sa nekoná dostatočne rýchlo, tak treba ísť smerom rekonštrukcie obnovy. A čiže nie len e, globalizácia je našim cieľom, ale takisto pomoc členským štátom aj e, s cieľom alebo za účelom prevencie je e, potrebné sa teda venovať aj viacročným projektom a nezabúdať na to, že Fond prispôsobenia sa globalizácii v súčasnosti čerpá zo zdrojov, ktoré e, zostali, ale my sa snažíme ponáhať členským štátom e, pomocou tých zdrojov, ktoré ešte neboli využité a musíme prípade fondu prispôsobenia sa e, globalizácii e, prihliadať aj na to, čo umožňuje európsky rozpočet, pretože predbežne sa v tomto fonde využívajú len doteraz doposiaľ nevyužité prostriedky. A pokiaľ ide o tento fond prispôsobenia sa e, globalizácii, nesmieme zabúdať ani na prvok, ktorý predstavujú pilotné projekty. Je potrebné, aby sme sa snažili zamerať tieto projekty správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem vám. Chce sa ešte niekto k tomu vyjadriť? K tomuto bodu? Skutočne sa domnievam, že tak spravodajca, ako aj eh, rečníci, ktorí vystúpili v diskusii, majú dôvod poukazovať na isté prvky tohto fondu. V súčasnosti eh, máme 5 eh, Máme 100 miliónov eur a je tu rozpor medzi názvom tohto e, fondu, lebo ten fond sa volá Fond prispôsobenia sa globalizácii a výškov finančných prostriedkov, ktoré boli v rozpočte pridelené na financovanie tohto fondu, to je 500 miliónov. To je prvý rozpor. E, druhý rozpor. My síce hovoríme o 500 miliónoch, ale sotva sa nám darí e, vynaložiť niekoľko miliónov eur ročne. E, tu by som chcel pripomenúť to, čo povedal pán spravodajca, že sa síce financovali niektoré aktivity v Španielsku, v Portugalsku a takisto tam boli nejaké rozdiely, pokiaľ ide o pomoc na jedného pracovníka v Katalánsku a v Portugalsku, ale pokiaľ ide o pracovníkov prepustených e, v dôsledku e, týchto e, ekonomickej krízy v Nemecku, pre, skutočne tento nástroj nie je dostatočný a ako je možné, že na jednej strane míňame e, miliardy eur, eur z Európskeho sociálneho fondu, ale tieto aktivity, ktoré by mali byť prioritné, sú pripisované inému fondu a tu sa dočasne čerpajú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Čiže toto sú veci, ktoré bude musieť rozpočtový výbor riešiť, aby sa e, to e, nejak prediskutovalo aj v rámci e, koordinátorov, je potrebné, aby sme zistili, či nie je možné rýchlejšie, účinnejšie a efektívnejšie využívať prostriedky z eh, fondu na prispôsobenie sa globalizácii, napríklad pokiaľ ide o možnosť rýchleho využitia prostriedkov v prípade, že je tu takáto potreba. Takže chcel by som pripomenúť, že tieto dve rozhodnutia ktoré sú prepojené, budú predmetom hlasovania na plenárnom zasadnutí 2. Eh, teda bude to v oktobri, eh, boli predmetom hlasovania 2. oktobra. Eh, správa, ktorú vypracovala Juta, bola na programe 8. bodu programu, vlastne, prepačte, Reimerová správa bola 8. bodom vlastne teraz treba odpovedať na otázku pána eh, Bokroša. Reimer. Komisia to možno môže ešte raz eh, vyriešiť, ale ide o 1137 eh, prepustených a to znamená tí, ktorí nenašli hneď prácu po prepustení. Chcem ešte upozoriť na to, e, že e, v e, liste výboru pre zamestnanosť v dokumente číslo 8 na druhej strane sa opäť uvádza zoznam, že v ktorých jednotlivých kategóriách opatrení potom tých 316 ľudí spadá, že v ktorých jednotlivých kvalifikačných a výcvikových opatreniach a vzdelávacích opatreniach tieto aktivity prebiehajú. Ale ten rozdiel pochádza z toho, ktorí boli e, najprv v tom zozname prepustených a tých, e, ktorí potom boli príjemcovia pomoci z tohto opatrenia. To je teda upresenie, ktoré pán Bokroš potreboval. No a dávam na hlasovanie bod číslo 8, čiže rozhodnutie, ktoré navrhuje pán Reimer Böge. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dvaja sa zdržali. Čiže tým pádom sme rozhodli bod 9, e, dodatočný rozpočet umožňujúci financovať toto rozhodnutie, kto je za. Myslím, že je to rovnaká väčšina, predpokladám, kto je proti. Zdržal sa. Ďakujem. No a dodatočný rozpočet je tým pádom e, akceptovaný. Môžeme teraz prejsť k prevodom. To je bod číslo 9. Povedal som dodatočné rozpočet, ale v podstate ide o prevod. Tento bod, tento prvý bod je prijatý. Máme tu druhý prevod. Info 4 2009 Cooperation Space and Security Utah. Ja, da geht's auch noch mal wieder. Áno, aj tu ide o mobilizáciu globalizačného fondu. Ja myslím, že e, ten e, prevod 32 e, nemôžeme urobiť, než Reimar opäť vydá svoju správu, to je jasné. Tu ide opäť o mobilizáciu pre Belgicko a Írsko a tu nám e, výbor pre zamestnanosť e, poslal list, e, ktorý rieši Belgicko. Tam ide o textilných zamestnancov a s tým oni súhlasia a potom v druhej časti ide o žiadosť Írska pre prepustených pracovníkov firmy Dell. Čiže aj to je opäť telekomunikačné odvetvie a tam žiadajú o peniaze ale potom výbor pre zamestnanosť eh, povedal, že nie sú v stave teraz prijať stanovisko, či už pozitívne alebo negatívne. A píšu nám teda, že v žiadnom prípade eh, to v terajšej podobe nemôžu odsúhlasiť, ale chcú najprv od komisie mať zodpovedané viaceré otázky. Vychádzam z toho, že eh, komisia tieto otázky už má, ale ak nie, môžem povedať e, kolegom, že o aké otázky tu ide. Ide tu menovite o to, že teraz e, sa, um, treba pomôcť pracovníkom Dell, ktorí sú na ulici. Zároveň však Dell dostal aj štátnu um, pomoc uh, na prevádzku v A e, otázka je, či tieto príspevky Dell zaplatil naspäť, či ich vrátil írskému štátu. Druhá otázka je, že zároveň k tej žiadosti, ktoré predložil Írsko, aby dostalo peniaze z globalizačného fondu, Dell bol v e, stave mobilizovať 3,9 miliardy dolárov, aby kúpil konkurenčnú firmu. E, ide tu potom um, o otázku, či nemohli um, urobiť uh, sociálny plán pre írskych uh, zamestnancov, aby vďaka tomuto plánu mohli byť uh, rekvalifikovaní a nájsť si novú prácu. Takže to je otázka na komisiu. A než nám nezodpovedajú na túto tieto otázky, tak potom nebudem môcť ani v našom výbore prijať rozhodnutia. Zároveň, a to treba k tomu tiež povedať, a musíme to všetko vidieť e, v súvislosti. Zároveň e, v tom istom čase Európska komisia, nie je naše generálne riaditeľstvo pre rozpočet, to je jasné, ale Európska komisia schválila investičnú pomoc v e, výške 15,5 milióna eur na fabriku Dell v meste Loč môžeme si povedať, e, no ale halo, že odkedy sa už pokúšame s európskym rozpočtom a s, s e, chválením štátnej pomoci si vzájomne kupovať e, jeden od druhého pracovné miesta. Myslím si, že v tejto veci musíme dostať aj vysvetlenie od Európskej komisie, než budeme môcť povedať niečo. Čo sa týka tohto pravdu, my máme čas do 11. novembra. To je lehota a dovtedy musíme tento prevod e, buď e, schváliť alebo odmietnúť. to sa dá, e, to nie je problém. 4. novembra máme ďalšie zasadnutie výboru pre rozpočet, môžeme tam o tom hovoriť. A ak dovtedy nebudeme mať žiadne uspokojivé otázky, žiadne uspokojivé odpovede k týmto otázkam o Írsku, tak potom nemusíme e, Belgičanov tým tiež vytrestať. Potom povieme, že jednoducho rozdelíme ten prevod a povieme, že ten e, prvý schválime a ten druhý nie. Je to v rukách komisie, aby nám dala na to uspokojivé odpovede a dúfam, že to pochopia. Ďakujem vám. Chcel by som položiť Jute otázku. Ide o prevod, e, ktorý je vyžiadaný, aby sa umožnilo realizovať oba projekty. Máme možnosť v rozpočtovom výbore dať zelenú už dnes polovici tej sumy, ktorá sa týka Belgická, pretože ju tá očividne nemá výhradu k tomu, čo navrhuje sa pre Belgicko, alebo právne sme nútení alebo musíme hlasovať unblock alebo odložiť unblock hlasovanie o dvoch, o týchto oboch projektoch. Tak právne nutení nie sme to prijať unblock, ale ja som chcel povedať, že um, moja prvá podmienka je, že Reinhard uh, e, Reimer má ešte svoju správu vydať. Teda ja hovorím, že požiadavky e, čerpania z globalizačného fondu um, budeme riešiť až po správe Reimera a, a potom budúci rok ja budem spravodajkyňa buď pre amending budget alebo pre transfer. Ja však e, myslím, že toto je pomerne nová požiadavka na prevod transfer request. A preto by sme mohli počkať do novembra a potom, keď budeme mať e, uspokojivé odpovede o tom prípade firmy Dell, tak potom to môžeme jednotlivo spracovať a keď nie, tak e, to rozdelíme. Ďakujem vám. Chce sa komisia vyjadriť teraz? Pán generálny riaditeľ. Áno, pán predseda, budem stručný. Vypočul, si, vypočul som si, čo povedala pani Hauk. Je to téma, ktorá je taká veľmi čerstvá a momentálne som ešte nevidel otázky. Myslím, že e, práve ich dostávame na generálne riaditeľstvo a teda mm, obrátim sa potom na vás, keď ich budem poznať a keď budeme mať aj odpovede. Ďakujem. Dobre, v poriadku, ďakujem vám. Áno, táto, tento prípad Dell vyvolal veľké emócie v Írsku. Írsko od včera sa mu uľavilo, nám sa uľavilo, pokiaľ ide teda o to, čo sa tam deje, ale nesmieme zabúdať na vážnosť sociálnych problémov Írska a skutočnosť, že na jednej strane európsky rozpočet e, sa tu žiada, aby sme pomohli prepusteným zamestnancom spoločnosti Dell v Írsku a na druhej strane rovnaký rozpočet je vyžiadaný, aby sme pomohli spoločnosti Dell, aby mohla investovať do inej európskej krajiny. To je taká politická problematická otázka. Nehovorím, že je to protirečivé, ale vyvoláva to politické otázky a verejná mienka v, tejto, v tomto období krízy je veľmi pozorná, pokiaľ ide o takéto prípady. Takže, ak som to dobre pochopil, pani správodajkyňa, vy navrhujete odloženie tohto prevodu a komisia si vypočula otázky a potrebujeme správu pána Bögeho predtým, ako sa vyjadríme k prípadnému financovaniu týchto projektov. Momentálne nie sú výhrady k belgickému projektu, ale sú tu nejaké otázky, pokiaľ ide o írsky projekt. Pani spravodajkyňa, prešli ste priamo k prevodu 32 a ne, riešili sme e, pri e, prevod Info 4 Cooperation and Security. Tu by ste nám mohli dať vaše stanovisko. Áno, to je to, čo sme pri poslednom e, zasadnutí výboru pre rozpočet odsúhlasili na rozpočet 2010 chýba to na inom mieste a to tie tzv. informácie o e, nejakom e, prevode. E, toto info číslo 4 bereme na vedomie, ale nemám nič proti tomu. To je vec komisie z jednej rozpočtovej položky v rámci tej istej politiky. Tie prostriedky mohli presunúť a tu na komisia má spolnocenie pre platby z rámovacového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu 8,3 milióna eur. A to je e, až e, do e, využila to v rámci 6. rámcového programu. A ja vychádzam z toho, že je to všetko v poriadku a bereme to na vedomie, tak ako to komisia predstavila. A to určite nie je žiadny problém. A preto my dúfame, že vždy budeme dostávať tieto informácie a že nebude e, sa môcť stať niečo také ako naposledy, že nebudeme vedieť, že určité prostriedky mali byť e, prenesené. My e, tu máme aj prevod peňazí pre prostriedkov číslo 33. Tam ide o celoživotné vzdelávanie a viac jazyčnosť a o štatistické informácie o ktoré máme určite tiež záujem. A tam ide len o splnomocnenia pre platby a tam ide o 5 miliónov a tu e, musíme e, vydať stanovisko. Či musíme dnes to stanovisko vydať, to neviem. Ja by som s tým nemala žiadny problém. Je to tiež pomerne e, nový spis z 25. septembra je dátum, ale ide o to, že štatistický program spoločenstva a e, záver politiky o strategických informáciách sa musí financovať a v Leonarde nebudeme mať e, tak veľa peňazí a nebudeme môcť e, realizovať toľko peňazí, ako sme si mysleli na začiatku roku a teda odtiaľ berieme 5 miliónov eur z platieb, nie zo záväzku, ale z pladieb a dávame ich tam, kde budú potrebné ja môžem už dnes e, navrhnúť výboru, aby e, takto požiadavky na prevod prostriedkov od komisie schválila. Euh, v poriadku, ďakujem vám. Teraz k prevodu 33. Ten nie je v zozname mm, v bode číslo 9 vo vašom e, programe, ale je v prílohe na strane 7. Kobunius je v podkladoch taktiež. K týmto dvom prevodom sú nejaké žiadosti o slovo? Nie. Takže k prvému nemáme e, pripomienky alebo námietky a k druhému tiež nie. Čiže hlasovanie tu nie je potrebné, je to v kompetencii výboru, čiže tieto prevody sú tým pádom schválené. Potrebné hlasovanie? K 33. musíme hlasovať, prepačte. Náš spravodajca navrhuje schváliť eh, Prevod 33. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Prevod číslo 33 je schválený. No a teraz prejdeme k... Ďakujeme Jute. E, prejdeme k prevodom e, v ostatných sekciám a tu je na rade pán Levandovský, ktorý akceptoval že bude pracovať už od dnes, hoci sme mali pracovať od zajtra, ale možno to dneska skončíme. Takže pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. Aj prítomnosť e, iných inštitúcií, ako vidím, je zaručená. E, chcel by som o tom hovoriť v poradí, v akom je v Kobe News, ale s jednou výnimkou, že začneme našim vlastným transferom C16. E, je to dôležitý transfer, pretože ako prvý ho predložil pán Buzek, respektíve bol to prvý transfer, ktorý predložil pán Buzek a Ide tu o 1 milión 800 tisíc eur z pohotovostnej rezervy na čistiace služby a preventívne opatrenia, ktoré odporúča tým krizového manažmentu s cieľom predísť e, novej chrípke, to znamená e, e, chrípke nového typu, ale v súčasnosti sa hovorí, že ide o pandemickú chrípku, hoci podľa môjho názoru e, bežná chrípka e, si vyžaduje alebo má bežne e, horšie následky a väčší počet obetí. Ale predbežne je veľmi ťažké posúdiť, či E, tie sumy, ktoré boli vyčlenené e, pre Luxemburg, Brusel a Štrasburg sú primerané alebo príliš vysoké. E, viem pochopiť výdavky na materiály, napríklad náhradu platených utierákov papierovými utierkami a podobne, ale pokiaľ ide o čistenie verejných priestorov, a tých voľných priestranstiev parlamentu mám pocit, že tie výdavky sú trošku e, napuknuté, pretože pokiaľ ide o čistenie, pre Luxemburg by to malo byť 5 miliónov eur, vyše 11 miliónov pre e, Štrasburg, 16 miliónov pre Brusel. A ja si myslím, že tieto výdavky na čistenie a údržbu by mali byť predmetom veľkej snahy o redukciu 1 milión 800 e, tisíc eur navyše sa mne javí byť príliš veľa. E, samozrejme, nemôžeme my e, blokovať niečo, čo odporúča tým krízového manažmentu, ale potrebujeme vysvetlenie, či skutočne tieto dodatočné náklady na čistenie verejných priestorov, ktoré sa musia čistiť tak či tak, sú skutočne oprávnené. A naozaj e, možno, že by nám administratíva mala vysvetliť, či je naozaj potrebné e, túto dodatočnú sumu vyše jedného milióna vynaložiť na čistenie. Ďakujem, pán spravodajca. Chce sa niekto ujať slova v mene administratívy, aby odpovedal na otázku spravodajcu? Ďakujem. Eh, ak dovolíte, dám eh, slovo kolegovi Paskalovi z DG Inlo, ktorý odpovie. Pán predseda, dobrý deň. Musíme e, e, skutočne e, pripustiť, že tým krizového manažmentu je toho názoru, že je potrebné vynaložiť dodatočné finančné prostriedky na účely čistenia. Boli sme požiadaní, aby sa posilnila e, frekvencia čistenia, čiže namiesto toho, aby sa čistenie robilo raz za deň v priebehu zasadnutia, aby sa metód a po zasadnutí, aby sa frekvencia týchto služieb zvýšila, to znamená, aby čistiaci tím e, navštívil priestory a čistil ich viackrát denne. Ale e, toto nie je súčasťou nášho súčasného kontraktu poskytovania čistiacich služieb a e, takisto pokiaľ ide o čistiace prostriedky, napríklad na čistenie e, rúk, e, je potrebné, aby sa tieto častejšie poskytovali a aby boli k dispozícii pri vchode do každej miestnosti a aby boli k dispozícii aj na miestoch, kde sa zdržia, na, v priestoroch, kde sa zdržiavajú ľudia, ktorí um, používajú, alebo kde viacerí používajú to isté zariadenie, napríklad v kabinách a podobne. Uh, E, nie je možné inak zreduko- je, nie je možné zredukovať náklady na e, už dohodnuté služby, ale je potrebné e, objednať ďalšie služby. V zasedacích miestnostiach je potrebné takýmto spôsobom zabezpečiť ďalšie prostriedky, ktoré sú mimoriadne nákladné. Ďakujem. Teraz poprosím pána Maňku, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja budem stručný. Ja samozrejme súhlasím s tým, že takéto opatrenia asi sú potrebné, keď rozhodli odborníci. Mňa zaujíma viac to, že akým spôsobom budeme niektoré veci kontrolovať alebo merať, že sa budú čistiť pulty v rokovacích miestnostiach po každej schôdzi, denne čistiť miesta dotyku a tak ďalej. Niektoré veci sa merať dajú, keď sa vymenia papiere, keď sa nahradia čistiace prostriedky inými typmi, to sa merať dá, ale niektoré veci je veľmi komplikované kontrolovať, čiže chcel by som sa opýtať, že akým spôsobom je zabezpečený systém kontroly, aby sa to všetko dodržalo. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pán Garriga požiadalo slovo. Sí, Áno, pán predseda, je e, veľmi ťažké byť proti stanovisku expertov, ale teraz sa talianský kolega pýtal, či talianský parlament má tieto prostriedky. Ja myslím, e, že v španielskom parlamente neprijali žiadne e, nezvyčajné a vynimočné opatrenia e, na čistotu a upratovanie, takže ja nie som e, proti tomu, čo si myslia experti Európskeho parlamentu, ale ja si myslím, že žiadna národná inštitúcia e, kvôli tejto otázke neprijala žiadne mimoriadne opatrenia na upartovanie a čistenie. Ja si myslím, že ja nemôžem, neodvážim sa povedať nie proti tomu stanovisku. Áno, ďakujem vám či ide o manipulatívnu operáciu, ktorá je drahá. A očividne chrípka alebo jej hrozba nemá len svoje obete. Niektorí na tom veľmi dobre zarobia. a Možno, že by sme mohli financovať čas nášho finančného deficitu dodatočnou daňou na všetky podniky, ktoré predávajú takéto výrobky, aby sme sa vyhli nákaze. Vzhľadom na tieto upresnenia stanoviská pán spravodajca, aký, aké je vaše odporúčanie? Ďakujem. Myslím si, že pre nás by tým referenčným bodom nemal byť možno španielský parlament, ale rada a iné európske inštitúcie, ktoré takisto poskytujú tieto dodatočné čistiace služby. Som však pripravený Ehm, akceptovať ehm, sledovanie nákladov na zaobstaranie tých produktov, ktoré sa dajú vyhodnotiť. To sú napríklad, koľko stojí výmena e, platených uterákov za papierové. Ale pokiaľ ide o celkovú sumu vynaloženú na čistiace služby, tu v Bruseli, musím zopakovať, e, je to vyše 16 miliónov a potrebujem skutočne viac e, informácií. Je potrebné, aby sme to odlišili pre Luxemburg, Brusel a Štrasburg a pokiaľ ide o poskytovanie e, alebo zaobstarávanie týchto produktov, tak áno, takéto odporúčanie by malo byť e, to znamená obstarávanie čistiacich prostriedkov produktov pre tieto tri miesta. Čiže ak tomu dobre rozumiem, pán spravodajca, tým, že si zoberieme tabulku v našich materiáloch na strane 4 a 5, vy by ste obmedzili tento transfer na jednu sumu, ktorá e, hovorí o sume pre Brusel, potom pre Luxemburg a pre Štrasburg, čiže všetky tieto sumy by sa e, spočítali. E, áno, ja si myslím, že to sú mesačné výdavky a malo by, mali by um, nabiehať do, od septembra 2009 do januára 2010. E, takže ja, si myslím, že treba požiadať o vysvetlenie týkajúce sa nielen produktov, ale aj tých dodatočných čistiacich e, služieb. Dobre, čiže ide o produkty, ktoré sú potrebné od septembra do júna budúceho roka. Dobre, čiže toto by mal byť predmet tejto otázky. Takže položíme otázku či v budove eh, Justus Lipsius eh, sa používajú takéto spôsoby na zabezpečenie hygieny a či tá hygiena má priateľnú alebo potrebnú úroveň. Súhlasí, komis- súhlasí náš výbor s tým, aby sme um, prijali um, transfer C16 týkajúci sa na kupu čistiacich prostriedkov. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže e, schválili sme tento návrh pána spravodajcu. Máte prosím ďalšie požiadavky? Áno, e, teraz tu máme výbor regionov. Číslo 2, tu nie sú žiadne námietky, tu ide o menšie sumy týkajúce sa právnych nákladov a odškodného, ktoré sú nepredvídateľné svojou povahou, čiže ja som za to ale aj za to, aby sa znižili výdavky na pozorovateľov. Číslo 2, to je článok 22 finančného nariadenia. Takže pokiaľ ide o presun číslo 2, teda presun číslo 2 výboru regionov, sú nejaké námietky, pán spravodajca? Pokiaľ ide o výbor regionov, máme tu e, číslo 3, znovu ide o posilnenie alebo zvýšenie dopravných nákladov a tu ide o zvýšenie o takmer 400 tisíc 000 eur, e, ale minulý rok sme mali takýto precedens, e, ktorý sa týkal hospodárskeho a sociálneho výboru. Tam sme akceptovali len polovicu e, dodatočne požadovanej sumy a myslím si, že teraz možno prijať viac menej podobné odporúčanie. Um, Členovia výboru regionov by mali byť varovaní, že nie sú k dispozícii takéto prostriedky, e, že e, táto položka je v súčasnosti nulová a to by sa malo týkať aj všetkých inštitúcií, nielen výboru regionov, ale myslím si aj parlamentu, pretože potrebujeme isté varovanie, aby bolo programovanie presnejšie. Ja by som akceptoval polovicu transferu, tak ako tomu bolo v prípade hospodárskeho a sociálneho výboru minulý rok, čiže mala by to byť suma 150 tisíc eur. Problém je v tom, že táto položka je v súčasnosti bez peňazí až do konca roka. Takže odporúčame to, aby sa poskytla polovica tejto sumy. Prepačte, opravdu sa čiže malo by to byť 200 tisíc. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokiaľ ide o nás, je Teraz treba sa k tomu vyjadriť, čo povedal pán spravodajca a my hovoríme, že odporúčame sumu 200 tisíc eur, respektíve asi polovica toho, čo sa žiada, tak ako sa to robilo e, minulý rok v prípade hospodárskeho a sociálneho výboru. Kto je za takýto návrh? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže je rozhodnuté. Ďalej, nech sa páči, pán spravodajca. A teraz e, sa dostávame k hospodársk- Európskemu hospodárskému a sociálnemu výboru. Transfer číslo 3. Tu nie sú žiadne námietky, pretože chápeme e, dôvody e, pre tento prenosný hlasovací systém, pretože voči tejto inštitúcii sme menej pohostinní ako minulý rok a e, pokiaľ ide o, e, rokovací poriadok tohto výboru, my sme proste neboli sme veľmi e, pohostinní a pokiaľ ide o tento prenosný hlasovací systém, tie dôvody sú nám zrejme a dosiahli by sa aj úspory napríklad e, v prenajímaní priestorov, takže ja som za to, aby bol podporený tento transfer číslo 3 pre hospodársky a sociálny výbor. Áno, a nech sa páči, ale pán Manka má otázku. Pán predseda, ja by som chcel iba podotknúť jednu vec. Uh v našom hemicykli sa inštaloval e, drahý hlasovací systém, ktorý sa prispôsobil tomu, že to potreboval práve ECOSOC, takýto systém. E, my sme ho nainštalovali a ECOSOC namiesto deviatich rokovaní mal iba jedno. E, to znamená, že tu chcem povedať, že je, je tu asi otáznik nad tým, ako sa veci plánujú že to plánovanie nejde asi dobrým spôsobom a tu, tu sa možno prejavuje aj to, že tá medzi inštitucionálna spolupráca v niektorých oblastiach pokrývkáva. E, ECOSOC ušetril finančné prostriedky a, a, nakúpil si nový prenosný systém. Ja to všetko chápem. Len chcem sa opýtať, že v čom to vlastne spočíva, že tu nedošlo ku koordinácii a tým pádom sa možno kúpil e, hlasovací systém, ktorý nebol treba do nášho hemicyklu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán spravodajca. Pravdepodobne e, tá, to poškodenie nášho hemicyklu bol jednou z príčin, ale nepoznám podrobnosti, ale namiesto deviatich plánovaných stretnutí hospodárskeho sociálneho výboru v našom hemicykle sa uskutočnilo iba jedno. plénum výboru muselo byť na inom mieste a preto sa použil ten prenosný e, systém hlasovania, ale ja si nie som istý, či moje vysvetlenie je e, prepojené s, tou, e, s tým poškodením, či to stačí, ale zdá sa, že to takto bolo. E, áno. Sú... Je tu niekto z hospodárskeho a sociálneho výboru? kto by mohol doplniť tieto informácie? Nie. Uh, takže spravodajca navrhuje, aby tam neboli na, uh, výhrady. Pán Maňka? Pán predseda, ja by som si rád vypočul dôvod. E, my sme skutočne budovali drahý hlasovací systém v hemicycli kvôli tomu, že ho potreboval Ekosok. A Ekosok ho potom nevyužil. Ja neviem z akých dôvodov, ale možno by som si rád vypočul, že Ehm, nebolo tu, niečo tu nie je v poriadku, možno koordinácia, možno plánovanie a chcel by som tieto veci, aby sme nenahali iba tak stranou, ehm, aby sa to nedochádzalo k tomu aj v budúcnosti. Ehm, tu je príklad nie celkom vhodnej, vhodného plánovania a nie celkom vhodnej medziinštitucionálnej spolupráce. A to, to ja si myslím, že by sme mali povedať, že si želáme, aby v budúcnosti došlo k lepšej spolupráci. A ja neviem, prečo sa to stalo, že sme niečo vybudovali a teraz to nepoužívame. To je pre mňa pre mňa dôležité aby sme takúto informáciu mali. Rád by som si vypočul uh, zdôvodnenie, prečo to tomu tak je. A potom, keď uh, ma to uspokojí, tak budem rád hlasovať za. Uh, oui, je, je Áno, chápem to. Slovo dám nášmu spravodajcovi, ktorý nám navrhne rozhodnutie uh, Možno by sme, pán Maňka, mohli vašu obavu zapracovať, je legitímna, do uznesenia, ktoré príjmeme vo štvrtok e, k rozpočtu ostatných inštitúcií na rok 2010. E, teda potrebné, potrebný takýto konkrétny e, príklad, aby sme teda uspokojili vaše legitímne obavy. A čo teda navrhujete, pán Levadovský? Ďakujem, áno. Musí tu byť väčšia synergia medzi európskymi inštitúciami. Dobrá správa je, že, že si prenajali prenosný systém a tá úspora je, vyplýva z nižšieho prenajmu. Takže bolo to vykompenzované, ale aj tak potrebujeme hľadať synergie a Mm, to mm, myslím si, že v našom uznesení by sme mohli takto zapracovať, ale požiadam o písomné znenie toho, aké sú dôvody, prečo tam bolo len jedno stretnutie a dodatočné náklady na e, prenosný systém miesto tých deviatich e, schôdzí v našom hemicykli. Váš návrh, pán spravodajca, je teda, aby sme e, neodstránili ten, tú námietku. Dobre, takže kto je za to, čo chce náš spravodajca? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Takže týmto sme rozhodli a pokúsime sa zapracovať do uznesenia obavy pána Máňku, teda odporúčanie k tejto synergii medzi inštitúciami, tak ako to on počiarkol. Dobre, pán spravodajca, máte ďalšie prevody? Áno, ešte dve inštitúcie. Prvá z nich je Dvor auditorov. To je číslo 8 teraz. Diskutovali sme o časti prevodu ako o čísle 6, schváľujúc čiastočne a nútime dvor auditorov, aby uplatňoval článok 24 miesto článku 22. No a teraz máme druhú časť toho, čo bolo pôvodne číslom 6, teraz je to číslo 8 podľa článku 24 finančného nariadenia. Dvor auditorov nebol schopný zmeniť hlavné zdroje úspor, to, to boli naše námietky, ale sú tu veľké úspory e, v K, v 3 budove, je tu technická pomoc, e, projekty v budove, ale pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytol dvor auditorov, ja som teraz spokojný a myslím si, že toto môžeme rozumne akceptovať, e, tento transfer alebo presun číslo 8. Dobre, v poriadku. Pán spravodajca, teda navrhujete, aby sme prijali návrh presunu číslo 8, dvor auditorov, Amblok, CFDEHI. a I. Z áno, s jednou pripomienkou, že hlavné výdavky sú na špeciálne správy a členovia nášho výboru sú spokojní so špeciálnymi správami, ale nemôžeme preháňať a Myslím si, že hlavné náklady e, preklad e, do toľkých jazykov asi 206 tisíc eur dodatočne. Čiže my sme spokojní so špeciálnymi správami dvora auditorov, ale musí tu byť určitá selekcia urobená e, v budúcnosti, aby sme usporili určité náklady, ale v každom prípade Amblok súhlasím s týmto presunom. V poriadku, ďakujem vám. Kto je za tento prevod, ktorý navrhuje pán spravodajca. Ďakujem proti. Ďakujem, zdržal sa. Nikto, čiže návrh je jednohlasne prijatý. Prejdeme k súdnemu dvoru. Toto je posledné, potom sú posledné dva presuny, bod číslo 4 Toto je presvedčivé, toto odôvodenie, čiže ide o financovanie kolokvia pri 20. výročí e, tohto súdneho dvora. prvej inštancie, takže toto je dobrá myšlienka osláviť to a tie úspory, ktoré sú tam, sa takto mm, využijú. Čiže môžeme to akceptovať. Nie sú teda žiadne výhrady z mojej strany. Ale táto myšlienka oslaviť e, toto výročie vyvoláva otázku pána Maňku. Ja takisto súhlasím s tou myšlienkou osláviť 20. výročie, iba sa mi nepáči jedna vec, že uh, súd, súdny dvor najprv peniaze použil a my máme až dodatočne rozhodnúť, či s tým súhlasíme. Toto sa mi nepáči Čiže chcel by som upozorniť do budúcnosti, aby sme vo všetkých inštitúciách mali lepší finančný manažment a informácie. Ďakujem. Spravodajca, ako zvyčajne, do, súhlasím s pánom Maňkom, to je presun v rámci jednej kapitoly 25 E, účel alebo cieľ mm, to je vlastne zábava a mm, ako by som to povedal, nie je to veľmi presvedčivé. Reprezentačné účely, ale teda tá oslava 20. výročia e, súdneho dvora a prvej inštancie nemôžeme namietať. Dobre, Takže poradíme súdnemu dvoru, aby mal nejakú službu prognóz, aby dopredu nám povedali, kedy budú oslovovať 20., 30., 40. výročie. <clears throat> Čiže zdá sa, že to nie je také evidentné celkom pre nich. Spravodajca teda navrhuje, aby sme akceptovali prevod číslo 4 súdneho dvora. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Prevod je schválený. No a teraz posledný prevod e, pre súdny dvor. Taktiež pán spravodajca, nech sa páči. To je posledný presun. Ide presun z položky odmeňovanie a tu sme my, e, je otázka, či sme dostatočne veľkorysí voči inštitúciám. Aj pán Manka bol pomerne veľkorysí voči súdnemu e, dvoru ale tu máme istý, do istej miery skeptický e, postoj, či sa dosiahli úspory v odmeňovaní. Ale tentokrát je to skutočne odôvodnené, pretože rozpočet bol postavený na predpoklade 8 nových členov e, súdneho dvora menovaných členskými štátmi. Namiesto toho boli vymenovaní len traja noví členovia E, preto navrhujem, aby sme nevyslovili žiadne námietky, pretože toto je force majeure. Čiže malo byť pôvodne 8 nominovaných a ten rozpočet bol postavený na tomto predpoklade a máme len troch. Čiže to je jasné, kto je za tento presun, ktorý odporúča náš spravodajca. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal, čiže prijatý je návrh. Ďakujem, pán spravodajca. A týmto sa dostávame k záveru bodu 10. Teraz sa budeme môcť vrátiť k bodu 4, ktorý je najdôležitejším bodom nášho dnešného popoludnejšieho programu. E, ide tu o záverečné riešenie a záverečnú podobu Európskeho plánu obnovy. Dostali ste tento dokument. Je to jedna strana, ktorá je vytlačená na obidvoch stranách, teda jeden list papiera. Ide tu o e, po anglicky názov, anglický názov je Financing the Recovery Plan Options e, alebo niečo také. E, máme Čiže v prvom rade sme prijali tri rozpočtové e, položky, ktoré by mali byť použité na financovanie tohto plánu. Čiže máme tu 06, 04, 14, 01 a 14, 03. Môž, môžeme, pýtam sa spravodajcu, či môžeme hlasovať en bloc o tých údajoch, ktoré sú na tých troch riadkoch, ktoré tam máte uvedené. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? A kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Takže návrh sa prijíma. Týmto e, sa sťahuje celý rad pozmenujúcich návrhov k týmto trom e, položkám. Je to, sú to položky 569, 663, 542, 452, 435, to je k prvému riadku, 1401. E, A potom sú to pozmeňujúce návrhy 6, 570, 664, 542, 452, 435 k druhému riadku, čiže 02 a k druhé, tretiemu riadku 1403 e, stiahujú sa pozmeňujúce návrhy 571, 665, 542, 452, 435, 7. Čiže, no a týmto sa dostávame k poznámkam, ktoré sú spoločné pre všetky tieto tri linky a ktoré v podstate vychádzajú z komentára, ktorý, ktorý predniesla Juta. Môže spravodajca predniesť, respektíve uviesť tento text? Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je posledná etapa našej práce tu v Kobu a teda budem hovoriť svojou materčinou, keďže to je veľmi dôležitá otázka a e, právo je tiež dôležité, teda právo na materčinu, ktorú by som mal, mal mať všade v Európe. Hlasovanie, ktoré sme urobili, je plne v súlade s tým, čo sme urobili na začiatku našej práce, o čo ide. Ide o kapitolu 1a a my sme chceli vymenovať programy, ktoré sú veľmi dôležité a nie sú spochybniteľné a snažili sme sa združiť programy, ktoré sú súčasťou e, programu hospodárskej obnovy a tiež sme vytvorili zmeny a modifikácie s hviezdičkou, čo znamená, že potrebujeme nové programy a na hospodársky obnoj. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy boli odhlasované a chcel by som poďakovať všetkým za toto hlasovanie, hlavne za tú jednohlasnosť, to je veľmi dôležité posolstvo. A aby sme zachovali túto jednohlasnosť, Musíme nájsť rovnováhu medzi pozmenujúcimi návrhmi, ktoré boli predstavené rozličnými skupinami, čiže um, dosiahli sme určitý kompromis, to, čo sme dali na papier, to, čo sme rozdali všetkým. A v tomto kompromisnom texte podľa mňa veľmi podrobne hovoríme, ako môžeme využiť tieto tri rozpočtové riadky. Zmienujeme sa na, e, o ostatných rozhodnutiach, ktoré boli prijaté predtým. A tiež hovoríme o právnom základe a tiež podrobne hovoríme o financovaní plánu hospodárskej obnovy. Máme aj niekoľko čísel eh, v rezerve, možno vás to prekvapí, ale všetci dobre vieme, že konečné rozhodnutia sa príjmú po druhom čítaní. Takže všetko, čo robíme teraz, je v podstate základom pre Európsky parlament. Nie sú to konečné čísla. Pokiaľ ide o konečné čísla, tieto závisia od opravného listu zo strany Európskej komisie. A ja by som rád upozornil na jednu vec. O nej hovoríme veľmi ojedinele, ale je dôležitá. Ide o tú časť odôvodnenia textu. Vždy je tam odôvodnenie ku každému pozmenujúcemu návrhu a na konci tohto zdôvodnenia máme veľmi dôležitú vetu. V podstate táto veta hovorí, že Európsky parlament e, čaká na návrh, pokiaľ ide o mliečný fond. Vytvorili sme návrh na využitie fondu a ja si myslím, že musíme počkať na návrh komisie, aby sme mohli konečne vyriešiť problém e, mliečného fondu a to, ako budeme tento mliečný fond využívať. Táto posledná veta v zdôvodnení je akýmsi politickým posolstvom a myslím, že bude figurovať aj v našom konečnom rozhodnutí, ktoré, o ktorom budeme hlasovať vo štvrtok. Ale podľa mňa je dôležité hovoriť o tomto fonde v zdôvodnení na tomto mieste, pretože použitie tohto fondu je úzko prepojené s používaním a vôbec kapitolou 1a. A ja dúfam, že komisia s tým bude súhlasiť a chcel by som ešte spomenúť jednu vec, keďže už mám slovo, sekretariat komisie. Od nášho posledného hlasovania intenzívne pracoval. Prešli si výsledky nášho hlasovania, pracovali aj cez víkend a uh, a ako som už e, spomenul, cieľom kapitoly 1a je, aby sa mohol využívať celý fond, ktorý e, môžeme použiť. Ide o 5 miliónov eur. E, zachránili sme 5 miliónov marže. A načúvajúc múdrosti a rozvahe koordinátorov a počúvajúc teda tie rady, ktoré som dostal, by som chcel e, vysloviť jeden návrh e, v riadku 15.02.02, e, teda celoživotné vzdelávanie. Sme urobili malé navýšenie, ale je to malé navýšenie vo výške 15 miliónov eur a ja by som tam chcel doplniť 5 miliónov eur navyše čo by viedlo k navýšeniu vo výške 20 miliónov eur e, celkovo, čiže 15 plus 5 miliónov, aby sme to venovali na celoživotné vzdelávanie. To teda znamená, že bude potrebné hlasovať dvakrát. A bude tu jedno hlasovanie, ktoré sa týka pripomienok a druhé hlasovanie pre mm, navýšenie riadku, ktoré sa týka, ktorý sa týka celoživotného Eh, vzdelávania vo výške 5, 5 miliónov. Je to teda eh, ústny pozmeňujúci návrh z mojej strany. Myslím, že toto nám umožní použiť všetky disponibilné zdroje. Rád by som použil všetko, čo máme a takto tých 5 miliónov by sa dalo využiť na celoživotné vzdelávanie. Ide celkovo o 1,9 miliardy eur, ale na tie konečné čísla si musíme ešte počkať. Suma, ktorú dávame, je pre nás maximálna. Energia, efektívnosť, energetická efektívnosť, energetické projekty, veterná energia a tiež zachytávanie CO2. Takže žiadam o pomoc pri tomto hlasovaní. Ďakujem. Áno, myslím, že tento návrh e, je syntézou všetkého, čo povedali všetky strany a umožní nám dovršiť naše stanovisko, e, rokovacie stanovisko pre prvé čítanie. Takže budeme hlasovať na dvakrát, najskôr pripomienky spojené s financovaním plánu obnovy a potom posledný návrh spravodajcu k celoživotnému vzdelávaniu. K pripomienkám sú nejaké otázky? Nie, dobre. Takže dávam na hlasovanie pripomienky, e, financovanie e, plánu obnovy. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Takže jednohlasný súhlas, ako povedal náš spravodajca. Je to veľmi dôležité z politického hľadiska táto jednohlasnosť. Dúfam, že sa to odrazí aj v pléne, že sa tam znovu objaví. E, no a navrhujeme teda v troch riadkoch pripísať doplnenie 1 900 1 miliarda 900 miliónov eur prostriedkov nevyhnutných na financovanie druhej etapy plánu hospodárskej obnovy fázu 2010 to k tým 420 miliónom eur, ktoré sme už našli pre vidiecký rozvoj a toto sú pozmenujúce návrhy, ktoré v našej hantírke nazývame uh, pozmeňujúce návrhy e, k zviezdičkou, pretože dajú sa presadiť len prostredníctvom zmeny medziinstitucionálnej dohody. Boli by sme mohli, a to hovorím pred komisiou, položili sme si otázku, mohli sme prijať iné stanovisko a pokúsiť sa rozdeliť túto sumu medzi rozpočet rokov 2009 a 2010, anticipujúc e, niektoré úspory, ktoré by sa mohli dať urobiť v kapitule 2 rozpočtu 2009, ale nechceli sme eh, nejak porušiť výsady Európskej komisie a samozrejme z pohľadu opravného listu číslo 2 teda uvidíme potom, ako bude urobená konečná dohoda o tomto rozdelení rozpočtu v dvoch rokoch. Druhá, druhý návrh spravodajcu predkladám na hlasovanie, pretože sme pracovali tak dobre minulý týždeň. Máme právo na malý dodatok, takže čerešničku na, torke, na torte, pardon, čiže zjedli sme tortu, teraz tá čerešňa. No a spravodajca zistil, že tu máme 5 miliónov eur. Mm, no a na stretnutí koordinátorov pred chvíľou tam bol veľmi emočne e, vysoký dojem, kde Geran Fer navrhol, aby tých 5 miliónov eur sa využilo na celoživotné vzdelávanie ako dodatok. A so slzami v očiach spravodajca Šurian povedal, že pán Fern sa vlastne mu hovorí z duše. Všetci sme vytiahli vreckovky, jednohlasnosť za to, aby tých 5 miliónov e, boli vynaložených na celoživotné vzdelávanie, čiže plus 15, 15 e, plus 5, to je 20, no a dávam teda na hlasovanie tých, to doplnenie e, o 5 miliónov, čiže 150222 číslo riadku, celoživotné vzdelávanie a možno <laughs> aj po skončení života. Takže kto je za? Ďakujem. Proti? Jeden proti. Zdržal sa niekto? Nikto. Takže skoro jednohlasne schválený návrh. Ešte pre informáciu, uh, bez toho, že by som vás chcel unavovať, uh, upozorňujem, že v porovnaní s hlasovaním z minulého týždňa s koordinátormi sme uh, prijali niektoré technické zmeny, boli tam tlačové chyby, riadok 19.03.05, 08.01.04.40, riadok pozmeňujúci návrh 300, 89 ide o komunikačnú politiku. Nepredstavuje to žiadne problémy. Pokiaľ ide o rozpočty ostatných inštitúcií, e, teda rozpočet pána Maňku, ak to tak môžem povedať, potvrdzujem, že pozmenujúci návrh 2703 spravodajcu o informačnej politike je potvrdený v, organigrame a to isté platí aj pre výbor regionov pozmeňujúci návrh 25, 9, 12, pardon, e, riadok e, S, 7, 16, 30, potvrdený a teda hovorím to pre informáciu rozpočtového výboru. Milí kolegovia, tým sme skončili e, preskúmanie rozpočtových projektov všetkých inštitúcií rozpočet 2010. Blahoželám spravodajcom a, a ďakujem našim spolupracovníkom. Nevyčerpali sme pracovný program, e, keďže teraz musíme rýchlo prejsť bod číslo 11. Kto je spravodajca? Nikto. E, bod číslo 11 je pre informáciu. Ide Ide o stav schvalovania e, projektov financovaní v rámci kapitoly 1b. Ide o spotrebu projektov a financovanie kohezného fondu. Máte písomné znenie, ktoré ste dostali. Európsku komisiu žiadame, aby nás pravidelne informovala počas celého roku, pokiaľ ide o vykonávanie týchto e, projektov a spotrebu týchto prostriedkov. Prečo? Lebo niektoré krajiny majú sklz, a to značný, v trialogu z 2. apríla sme získali e, teda takúto možnosť, že komisia nás informuje, ak nie sú nejaké pripomienky, tak môžeme hovoriť ešte pri iných príležitostiach o týchto kohezných fondoch. To nám umožní ukončiť výmenou názorov bod číslo 12. Ide o problém akvizičných projektov. Ide o získanie budovy, ktorá sa volá TREV 1. Pripomínam našim členom výboru, že predsedníctvo parlamentu nás informovalo v júli o úmysle kúpiť e, nehnuteľnosť, ktorá je na predaj a ktorá je celkom blízko nášho sídla. Ide o príležitosť a ja pripomínam novým členom, že je tu taký osobitný prístup, že keď predsedníctvo parlamentu má takýto akvizičný projekt, e, nás o tom informuje a výbor pre rozpočet môže rozhodnúť, či vydá alebo nevydá stanovisko podľa toho, o akú veľkú somu ide. Takže tu musíme dať stanovisko a náš kolega Bokroš bol určený za spravodajcu a Máme lehotu, ktorá je veľmi krátka. Článok 129 organizačného poriadku parlamentu hovorí, že musíme sa vyjadriť do 14 dní. Tento, táto lehota bola, musela byť odložená, pretože, na budú, pretože minulý týždeň sme boli plne vyťažení e, hlasovaním 1200 pozmenujúcich návrh, eh, návrhov rozpočtu 2010, ale teraz už e, nesmieme oneskoriť a navrhujem teda, aby pán Bokroš nám predstavil tento problém, aby sme mali rýchlu výmenu názorov, e, preto aby sme mohli hlasovať o stanovisku na budúci štvrtok a potom podľa stanoviska z budúceho štvrtka ak predsedníctvo parlamentu teda bude pokračovať vo svojom projekte, tak e, potom nás požiadajú o autorizáciu prevodu potrebného na financovanie tohto projektu. Pán Gariga zdvihol ruku, aby požiadal o slovo, ale už medzi tým si to rozmyslel. Teraz sa robí nejaké fyzické cvičenie, že chodí okolo <laughs> sály, telefón v ruke. Takže slovo dám pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne. Je to veľmi rozporúplný návrh a mal som veľmi málo času, aby som si ho pozrel a e, vidím to tak, že vidím to skôr negatívne, musím povedať. Poprvé, pretože e, tí, ktorí to pripravili, neposkytli žiadne skutočné odvodnenie v mene predsedníctva. Okrem toho, že povedali, že keďže Európska únia e, je v procese ďalšieho rozširovania, pravdepodobne e, bude ďalšia potreba kancelárskych priestorov a tiež niektorí poslanci Európskeho parlamentu budú možno potrebovať troch poradcov miesto dvoch a kvôli tomu treba tiež e, zväčšiť kancelárske priestory. Ako mm, predseda povedal správne a výrečne je tu len jedno odvodnenie tohoto nákupu a to, že táto budova je hneď vedľa vedľa terajších priestorov Európskeho parlamentu. Ale pre mňa to nie je práve dobré odvodnenie na nákup. Môže to byť odvodnenie na prekonfigurovanie portfólia nehnuteľnosti Európskeho parlamentu. Nám neposkytli žiadne dobré vysvetlenie, čo sa týka efektívneho využitia existujúceho portfólia budov. A to je ďalšia informácia, ktorú by som chcel vidieť, než budeme môcť e, urobiť e, odborné stanovisko k tomuto. V neposlednom rade aj e, financovanie je veľmi rozporúplné pretože hovoria, že e, je e, to e, nehnuteľnosť, ktorá je v rukách verejného orgánu alebo subjektu a oni určili veľmi vysokú cenu, ktorá je oveľa vyššia ako ocenenie, ktoré vypracovali na túto budovu. Ja myslím, že by sme to nemali akceptovať, hoci aj keď by bol dobre odvodnený nákup tejto budovy, myslím, že by sme nemali zaplatiť 31,2 milióna eur za túto budovu nevieme nič o potrebe mm, z renovácie alebo reštaurovania tejto budovy, ale v každom prípade počas ekonomickej krízy aj e, belgické alebo bruselské orgány by sa mali uspokojiť s nižšou cenou, osobitne preto, že my musíme odvodniť e, takýto nákup v očiach daňových poplatníkov. Preto nie som spokojný s tým vysvetlením, ktoré odznelo, aby som to ja odsúhlasil, tak eh, by by to asi malo oveľa eh, podrobnejšie vysvetliť, aj čo sa týka obsahu, podstaty a aj financovania. Ďakujem. Sú prosím nejaké otázky? Pripomienky? Salvador, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Otázka je a bola vždy, že na čo slúži táto budova. A na druhom mieste ja si myslím, že výbor pre rozpočet by eh, mal v istom čase urobiť hodnotenie politiky nehnuteľnosti, ale nie eh, samotnej politiky nehnuteľnosti inštitúcií, ale o udržateľnosti politiky nehnuteľnosti teda keď Európsky parlament e, kúpil budovu, tak neplatí len za nákup budovy, ale e, tiež e, bere na seba záväzky, čo sa týka amortizácie budovy a údržby a upratovania a tiež používania, čo predstavuje náklady materiálu a personálu. A moja politická skupina žiada správu o smerovaní politiky nehnuteľnosti európskych inštitúcií v strednodobom výhľade a jej udržateľnosti v rámci rozpočtu únie, ktorý síce je um, ročným rozpočtom, ale my ho každý rok musíme schvaľovať a tiež robiť predpovede do budúcnosti. Preto si myslím, že tento nákup budovy TREF, rovnako ako nákupy, ktoré treba prijať eh, neskôr eh, vo veci budov v Luxemburgu, pri najmenšom e, tento výbor, e, rozpočtový výbor to musí vnímať e, prísne z rozpočtového pohľadu politiky nakladania s nehnuteľnosťami a toto nám otvára otázku udržateľnosti týchto investícií v dlhodobom hľadisku a tiež otázku odvodnenia z rozpočtového hľadiska teraz e, moja politická skupina nemá k tomu e, žiadnu výhradu ani e, názor, ale ide o to, že tá politika nakladania s nehnuteľnosťami v budúcnosti ťažko bude môcť byť rovnaká ako v minulosti, ale musíme to do hĺbky prebrať. Ďakujem. Ann Jensen. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem len povedať, že mám e, rovnaký pocit ako Salvador, aj spravodajca, ale v tomto spise mi chýba to oznámenie s informáciami, ktoré nám parlament dal, aby sme si o tom mohli viac prečítať pred prvým dňom. Áno, áno, tento dokument bol už poslaný všetkým členom 1. septembra ale musíme to poslať ešte raz, aby ste boli v plnom rozsahu informovaní ešte pred štvrtkom. A skutočne, ako na to poukázal náš spravodajca, e, zaujíma nás táto príležitosť, pretože ide o budovu, ktorá e, susedí s e, súčasným sídlom nášho parlamentu a proste táto budova bola daná na trh. Neviem, ako to vyzerá vo vašich krajinách, ale vo Francúzsku e, Národné zhromaždenie a Senát v podstate kupujú polovicu mesta Paríž. Je tam nepísaný zákon, podľa ktorého všetky budovy, ktoré sú v blízkosti majetku e, Národného zhromaždenia, jednoducho si odkúpi Národné zhromaždenie. Pred niekoľkými rokmi sa takto pričlenil jeden hotel a Národné zhromaždenie Francúzska má teraz, e, je vlastníkom hotela. A e, skutočne je nám jasné, že tu ide o príležitosť, ktorá sa nemusí opakovať, ale táto príležitosť má aj svoju cenu. A preto sa navrhuje nadobudnutie tejto e, budovy za cenu, ktorá o 30 presahuje trhovú cenu. To je jeden problém. A druhý problém, na ktorý by sme mali poukázať prostredníctvom pozmaňujúceho návrhu k uzneseniu od pána Manku vo štvrtok. E, čiže E, parlament teda navrhuje, aby sa e, táto budova Trev e, nadobudla, ale ide o to, že ide tu o druhú budovu Eastman, ktorá by sa mala používať na naše účely. Myslím si, že toto využitie týchto budov to nám nerobí problém, ale my potrebujeme vysvetlenie. My máme potrebu koherentnej vízie e, realitnej politiky parlamentu, teda politiky nadobúdania nehnuteľnosti zo strany parlamentu. Platí to tým skôr, že bez toho, aby sme čakali na to budúce rozšírenie, o ktorom sa tu hovorilo, ja neviem, až od východnej, ďalekej e, východnej Ázie až po juh Afriky. E, skrátka, parlament má už teraz potrebu nájsť priestory pre ďalších pracovníkov, tlmočníkov, prekladateľov, tlmočníkov, predovšetkým v Luxemburgu a v tej budove, ktorá nesie prestížne meno Konrada Adenauera. Toto by malo stáť niekoľko 100 miliónov eur. A my teda nie sme a priorne proti e, tejto myšlienke, ale potrebujeme mať jasné vysvetlenie. Ide o mimoriadne citlivé veci, ktoré sú ešte citlivejšie v danej etape, keď sme nutení dosahovať čo najväčšie úspory verejných prostriedkov. Pripomínam, že E, všetky naše národné rozpočty sú e, deficitné a to silne deficitné. A zatiaľ, čo náš európsky rozpočet je vyrovnaný, ale my sme takisto financovaní z verejného zadlženia členských štátov a ich rozpočtov. Čiže musíme dokázať, že veľmi prísne sledujeme využívanie týchto verejných prostriedkov. Čiže nemôžeme pripustiť nepotrebné výdavky a musíme sledovať e, výdavky. Pán Bokroš, nech sa páči. Jedna dodatočná pripomienka. Úplne s vami súhlasím, pán predseda. Nemôžeme a nemali by sme mm, byť e, v princípe proti nákupu novej budovy ako takej, ale z princípu by sme mali požadovať, aby namiesto toho, že tu budeme mať e, takýto roztrieštený návrh e, zo strany predsedníctva. Mali by sme mať komplex e, návrhov vrátane toho, tej budovy Konrada Adenauer. Ja som o tom ešte nepočul. Predtým, ako budem súhlasiť s takýmto nákupom, tak budem trvať na tom, že tu musíme mať jasný obraz o tom, aká je stredno alebo dlhodobá vízia relevantných eh, hráčov, pokiaľ ide o manažment nehnuteľnosti. Ďakujem. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Vo štvrtok budeme rokovať o, o mojej správe a v tejto správe sa hovorí, že do konca roka požadujeme od eh, administratívy, aby nám do konca roka predložili dlho a strednodobú stratégiu v oblasti budov. Eh, lebo keď si prečítame rôzne správy audítorov v oblasti budov zistíme sami že keď máme iba jednu alternatívu tak tá alternatíva je drahšia. keby sme mali dve tak určite nájdeme jednoduchšie a lacnejšie riešenie. čiže niekedy aj parlament a iné inštitúcie majú budovy, ktoré nemusia byť všetky centre. Ne, nehovorím teraz o tejto budove, ale možno niekedy nie je nutné, aby všetci sedeli v centre, ale niektoré, niektoré služby môžu sedieť aj niekde e, v lacnejších štvrtiach a nespôsobí to žiadny e, problém v manažmente. Preto súhlasím so všetkými, čo tu hovoria, že len keď budeme mať dokonalú stratégiu v tejto oblasti, potom sa budeme môcť správať naozaj hospodárne ako, ako správny, správny gazda. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Monsieur Ďakujem, pán Šurian. Pán predseda, plne súhlasím s tým, čo sa povedalo v súvislosti s tými problémami. Myslím, že nemôžeme prijať rozhodnutie teraz a to sa do štvrtka nezmení. Kolegovia vymenovali problémy, ťažkosti, ktoré máme a ja by som rád doplnil len jednu pozitívnu vec v tomto prípade. Uh, a síce, že parlament musí vykonávať úlohy a potrebuje novú budovu, aby tieto úlohy vykonával a on si, nechceme si prenajať, chceme kúpiť budovu. No a aby som sa vrátil k tomu, čo tá, tento výbor urobil, ako už tradične rozhodujeme v tomto výbore, vždy sme boli proti prenajmu, vždy sme boli za nákup, a z tohto pohľadu toto rozhodnutie sa zdá rozumné, pretože náklady na prenájom stále rastú a to predstavuje skutočne veľmi vysoké náklady pre parlament. Ak e, nás niekto presvedčí, že táto budova je dôležitá, v tomto prípade si myslíme, že nákup je lepšie riešenie ako prenájom. Toto je moje stanovisko a plne ale plne súhlasím s kolegami e, teda v súvislosti s tým, čo povedali, ale čakám ešte ďalšie informácie. Dobre, ďakujem. Myslím, že sme otázku vyčerpali a spravodajca bude teda pracovať aj naďalej, skontaktuje sa s generálnym sekretariátom a s zástupcami predsedníctva parlamentu, ktorí sú poverení e, týmto projektom. Máme dvoch podpredsedov, ktorí sú poverení zároveň rozpočtom parlamentu, ako aj výstavbou pán Vidal Kvardras a pán Pitela. Bolo by teda dobré, pán spravodajca, keby ste sa s nimi stretli a v štvrtok musíme vydať stanovisko, takže to je všetko. Ďakujem. Vyčerpali sme náš program. Budúce stretnutie bude vo štvrtok o 14.30. 14.30 teda nemáme predtým nočníkom e, do 18.30 pracovný program. Tento bod, o ktorom sme hovorili a hlavne hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k dvom uzneseniam, ktoré sa týkajú rozpočtu. Ďakujem vám. Týmto končím našu schôdzu a teda zajtra sa nestretneme. Veľmi to ľutujem, tak ako vy. Ale teda môžeme sa venovať iným veciam. Bien. OK.